Našou prvou témou je Kambodža. Ako prvý dostanú slovo spravodajcovia, predkladateľe ako prvá dostane slovo pani Lohbíler. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Už dlho téma zákona regulácie neštátnych organizácií Lango pod kritikou. Dalo sa očakávať, že uplatnenie Lango vlastne umožňuje postup proti obhajcom ľudských práv v tejto krajine. Zdá sa, že tu máme určitý model, pokiaľ ide o potláčanie verejnej kritiky a protestov. Máme tu stále vyjadrenia z úradných miest, ktoré potierajú snahy mimovládnych organizácií, kriminalizujú ich a dávajú ich do svetla tých, ktorí bojujú proti štátu. 4. mája štyria pracovníci organizácie ad hoc boli zatvorení. Kemsoka Najvanda Lemony, ako aj Nujakria z National Election Committee. Mierové demokracie za ich prepustenie boli zo strany policie zamedzené a boli zatvorení ďalší. Žiadame, aby kambočská vláda týchto aktivistov prepustila a aby dodržiavali právo na vyjadrenie sa. Tieto udalosti treba vnímať aj v kontexte volie, ktoré budú v roku 2017 a 2018. Európska únia musí dávať veľký pozor na technickú podporu, pokiaľ ide registráciu voličov a takisto by malo byť možné, aby migranti mali volebné právo a mali možnosť zúčastniť sa týchto volieb. Ďalej sa v rámci tohto uznesenia sústredíme na útoky na opozíciu. Aj tu žiadame, aby kambočská vláda prestala v týchto postupoch, pokiaľ ide o vedúce osobnosti opozície, ale aj ďalší sú stále pod hrozbou, alebo predstaviteľi opozície, keď chcú ísť do parlamentu, tak sú násilne sa na nich útočí. Ďakujem. Ďakujem pekne za úvodné slova. Pán Korál, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Dobrý deň, pán komisár. Keď hovoríme o Kambodži, hovoríme o treťom uznecení. za rok. Robili sme jedno v júli v minulom roku, kde sme hovorili o mm, útokoch na NGOčky v novembri bolo ďalšie uznesenie, kde sme hovorili, e, akým spôsobom e, tam pôsobia nadnárodné spoločnosti a teraz Uncenová vláda, ktorá brutálne potláča nielen slobodu prejavu a zhromažďovania sa, ale akúkoľvek formu obrany ľudských práv. Vychádzajúc z toho, že my sme hlavný partner Kambodže, 410 miliónov eur sme dali v období rokov 2010 2015 Mali by sme zrevidovať našu rozvojovú pomoc, keďže nie je možné túto pomoc zasielať demokratickými nástrojmi. E, vzhľadom aj na budúce voľby v roku 2017 každý mesiac, keď neurobíme toto, každý mesiac budeme opakovať stále to isté. Ďakujem. Teraz dostane slovo pani Makovej, ale nevidím ju v miestnosti a preto budeme pokračovať s pánom Pancerom. sa páči. Van egy újabb listám is és ebbe a sorrendbe weidenholzer képviselő úr következik. Teraz dostane slovo pán Weidenholzer, pretože tu rečník nebol. Prepáčte za tento chaos. Je prekvapujúce, že často sa venujeme otázkam v Kambodži a že to vždy súvisí s otázkou ľudských práv. Je polutovania hodné, že to musíme opakovane robiť. Kambodža má za sebou a, tragickú udalosť. Mali sme tu genocídu červených kmerov. a dostalo sa to aj do histórie a je prekvapujúce, že táto krajina sa pozitívne ešte vyvinula, že tu bol pozitívny hospodársky rozvoj a že sú tu takisto pozitívne politické výviny. Vyhľadky do budúcna vyzerajú dobre a táto krajina by skutočne sa mohla ďalej rozvíjať ak by sa tu uplatňovala cesta právneho štátu a demokracie. Bohužiaľ, je tu nebezpečenstvo, že sa Kambodža znovu dostane do korupcie. Krajina zvládla ústavnú krízu, dohodli sa na volebnej komisii, ktorú podporuje Európska komisia, ale čím viac sa blížime k termínu volieb, o to nervoznejšia je vláda, opozícia sa potiera, pr- priestor pre mimovládne organizácie sa zmenšuje a je tu klíma strachu, ktorá sa šíri stále viac. Toto uznesenie je apel na vládu v Kambodži, aby, sa, aby upustila týchto postupov, aby prepustili všetkých zadržiavaných a teším sa, že naše finančné prostriedky, ktoré poskytujeme zo strany Európskej únie, závisia od toho, či tento demokratický rozvoj bude pokračovať aj ďalej. Ďakujem pekne. Pán Zdechovský je ďalší rečník. Nech sa páči, máte slovo. Toto uznesenie je apel na kambočskú vládu, aby sa súčasná situácia v Kambodži zmenila, pretože, ako povedali predrečníci, situácia sa tu stále zhoršuje. Európska únia je jedným z najväčších partnerov Kambočského kráľovstva v oblasti rozvojovej pomoci a nemôžeme tolerovať súčasnú situáciu. Potláča sa tu opozícia, potláčajú sa všetky aktivity neziskového sektora. EÚ musí vyvinúť tlak na kambočskú vládu, treba uznať aktivity neziskových organizácií, odborov, opozícii treba dať možnosť legitímne pôsobiť. Pokiaľ ide o voľby v najbližších rokoch, treba zabezpečiť férovosť volieb, aj pokiaľ ide o kampaň. A preto v rámci našej politickej skupiny chcem povedať, že túto situáciu sledujeme a to veľmi dôkladne a chceme mať účasť na tom, aby voľby, ktoré budú, boli demokratickými voľbami. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo ďalší rečník, pani Veržia. Ďakujem, pani predsedajúca. Tretie uznesenie k, ku Kambodži za posledné e, roky. E, ich situácia od júla 2013 je veľmi vážna, hlavne pokiaľ ide o odbory a NGOčky Ďalším problémom je e, zhábavanie pozemkov, ako aj ďalšie. Viacej ako 200 tisíc e, obetí od roku 2000 a ďalšie tisícky e, v druhom roku roku 2015. Vzhľadom na tieto činy naše uznesenie je veľmi slabé. Musíme poukázať na zodpovednosť hlavne nadnárodných spoločností aj európskych v textilnom a cukrárenskom priemysle. Ak nechceme e, e, zlepšiť situáciu ľudských práv v tejto krajine, musíme žiadať jasné zmeny, ale e, treba zrevidovať dohodu o zbraniach a potierať akékoľvek porušovanie ľudských práv všade máme aj, musíme aj poukázať na zodpovednosť firiem. Pán komisár, obraciam sa na vás. Je dobré, že tu je zastupca komisie medzi nami, ale ešte lepšie je, keď aj počúva. Musíme poukázať na zodpovednosť firiem a vytvoriť e, právny nástroj. EÚ a členské štáty e, sa musia v tejto veci angažovať. Ďakujem za vašu odpoveď. A posledný rečník. Ďakujem. Pán Austrevičius má minútu. Ďakujem, kolegovia. Pred dvoma mesiacmi som sa zúčastnil rokovaní podvýboru eh, pre ľudské práva a misie v Kambodže. Bolo to naozaj čosi, čo mi otvorilo oči eh, k realite tejto krajiny. Len prednedávnom predseda eh, hlavnej opozičnej strany Sam Renzi bol zatknutí politický, z politických motívov. Aktivisti sú súdení za to, čo sú vlastne legitímne vykoná, čo je legitímne vykonávanie ich slobody prejavu. Chcem vyzvať príslušné orgány, aby odvolali uh, tieto rozhodnutia voči aktivistom, voči uh, opozícii. Dôležitý je sloboda prejavu a všetky demokratické slobody Potrebujeme ďalšie zapájenie Európskej únie do kambočských otázok. Ďakujem. Ďakujeme. Tým pádom sme uzavreli zo, zoznam autorov otázky alebo uznesenia. Teraz rečníci skupín. Pán Pospíšil za EPP. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedkynia. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Nadvezujem na autorov, ktorí zdôvodnili potrebu tohto uznesenia. Ja sa k nemu za politickú skupinu hlásim. Situácia je o to aktuálnejšia, že v júli tohto roka v Kambodži má prebehnúť súd proti, proti hlavnému predákovi Samurencimu vo vykonštruovanom procese a za jeho neprítomnosti, tak je na mieste aktuálne žiadať, aby kambočská vláda eh, od tohto politického ataku upustila. Kolegovia podrobne popísali, ako sa v Kambodži potláčajú práva opozície, politických aktivistov, občianskoprávnych aktivistov a novinárov. Nemá zmysel to opakovať. Treba dohliadnúť na budúce voľby a povedať, že v čase, keď Kambodža má dostať 400 miliónov eur, keď sa bude takto chovať, e, tak by komisia mala prehodnotiť, či tie financie nevyužiť viacej na migráciu a nedávať ich do Kambodže. Pán Panzeri. Ďakujem, pani predsedajúca, ako už bolo povedaná, v Kambodži ľudskoprávni aktivisti aj predstavitelia OSN organizácií e, boli obvinení a e, hrozí im e, trojročné väzenie. Ide o alarmujúce porušovanie práv občianskej spoločnosti. Ľudské práva sa neustále porušujú v tejto krajine. A e, treba tiež sledovať vývoj budúcich vyliep. Ide tiež o problémy e, justície v tejto krajine, ktorá je zneužívaná na kriminalizovanie, potláčovanie legitímnych aktivít, občianskoprávnych aktivistov. A želáme si jedno jediné a jednoduché musíme zmeniť naše vzťahy a postoj ku Kambodži a stanoviť veľmi presné podmienky rešpektovanie ľudských práv predovšetkým. Ďakujeme pekne. Pán Nárd. Ďakujem pekne. Povedzme a pomenujme veci svojim menom. Kambodža má svoju korupčnú oligarchiu, kleptokraciu, ktorá vládne od čias, keď bývalý červený kmer Sen prebral moc najprv za pomoci Vietnamu a potom vďaka svojej vlastnej diktatúre, e, ktorá bola podporená vlastnými ozbrojenými jednotkami Kambodža systematicky porušuje ľudské práva a zároveň je známa ty ako sexuálny raj, aby som skôr povedala ako sexuálne peklo. Ja viem, ja to poznám, viem o čom hovorím, bol som tam. Dievčatá sa predávajú hoci komu, kto má dostatok eh, peňazí a vláda nič nerobí, pretože súčasťou tohto systému nemôžeme naďalej pomáhať tejto vláde a uchovávať súčasnú situáciu v Kambodži. Treba jednoznačne e, podmieniť e, pomoc EÚ tomu, aby sa radikálne e, ochraňovali a rešpektovali ľudské práva v tejto krajine. Ďakujeme teraz mene nezaradených. Pán uh, Sinadinas. Pani predsedajúca, nepoznám kambočský jazyk, ale viem, že sa tu používa pokrytecký prístup. Táto správa hovorí o nedostatku demokracie, utláčaní, politické prenasledovanie, nerešpektovanie ľudských práv. To je naozaj populistické a pokrytecké. pretože nezatýkajú sa e, ľudia len v Kambodže, ale aj v e, Grécku v členskej krajine EÚ sa to deje e, i tu v členskej e, krajine EÚ. Nechceme, <clears throat> e, e, alebo je tu snaha vyhnúť sa odlišným názorom. Bolo by snad lepšie, aby sme tu e, preverili <clears throat> alebo kritizovali postup komisie. Jednoducho neposlali nám ani len zamietavú odpoveď predseda komisie nereagoval. V budúcich mesiacoch vyhradil naozaj len 20 minút na túto tému. Nie je to smiešné a nedemokratické? Vysvetlite prosím, čo tieto termíny vôbec e, znamenajú, č- ako ich lepšie chcete vysvetliť. Ďakujeme. Teraz e, jednotliví rečníci za a, skupiny. Pán Hetman ako prvý. Ďakujem. Kambočská politická situácia je veľmi zložitá a vyžaduje si e, e, ostré reakcie medzinárodného spoločenstva. Pokiaľ ide o predstaviteľov mimovládiek, je to čosi, čo treba e, odsúdiť. Chcem upútať vašu, skutoč- vašu pozornosť na skutočnosť, že Kambodža je veľmi zle na tom, pokiaľ ide o, o vymáhanie práva. Je tu veľmi uh, zlý, uh, zlý stav. Ľudia si nemajú už domôcť svoje práva pred súdmi. Pritom je to najväčší, uh, Európa je najväčším darcom pomoci pre túto krajinu nechcú, ak nechcú vykonávať reformy, ak nechcú byť v konštruktívnom dialogu s opozíciou, tak si myslím, že by sme mali <clears throat> naozaj eh, eh, naviazať túto pomoc na eh, hlboko siahle reformy v tej krajine. Keby bol prítomný pán Martin, dali by sme mu slovo. Teraz poprosím pani Charanzovú. You, in... Ďakujem. Uh, 30 rokov je, je vládca pri moci a pritom e, musíme povedať, že smer, e, cesta k plnej demokracii nie je dovršená. Videli sme tu pozitívne kroky, ktoré viedli k otváraniu rôznych misií EÚ v Kambodži, vrátane z Českej republiky. Ale e, premiér Hun Sen musí pochopiť, že najväčšia pravda je, e, e, by bolo pre Kambodžu akceptovať e, spravodlivé voľby, umožniť nezávislú tlač a pre slobodu prejavu a zabezpečiť, aby vláda pracovala pre všetkých svojich občanov i pre tých, ktorí nie sú podporovateľmi vlády. Útoky proti opozícii nepomáhajú strategickým cieľom Kambodži alebo ľudu krajiny. Je tu e, citát, ktorý e, je údajne od e, bývalého kráľa, ktorý sa zriekal trónu s tým, že vedel, že nikto nepríde z neba, aby vládol ľudu. To je pravda pre premiérov či prezidentov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Tým pádom sme sme prešli zoznamom, teraz pri e, rečníci za, e, v rámci KHDI. Tí, ktorí hovorili už slovo, nemôžu dostať. Nemôžem udeliť slovo všetkým. Pán Kukan. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kambodža je krajina, ktorá sa pomerne nedávno začala transformovať a otvárať svetu

Ďakujem. Obchod je jednou z dvoch možností eh, reakcií na vývoj v rozvojových krajinách. Roz... Eh, obchod môže pomôcť vytvoriť pracovné miesta, rozvíjať krajinu, rozvíjať e, vývoz výrobky, ktoré si krajina nedokáže sama vyrobiť ale ak je to nesprávne, ak je to cynické vykorisťovanie krajiny a jej prírodných zdrojov, ako sa to podľa mňa deje v Kambodži, a túto situáciu vidíme i s jej e, výraznými dopadmi e, zaberanie a e, drancovanie krajiny. A potom sú tu zneužitia, prípady zneužitia ľudských práv, nedostatok demokracie, tu by som e, vzhľadom na rozvojovú pomoc povedal, že v takýchto situáciách je rozhodujúce, aby rozvojová pomoc e, e, nesmerovala len v kambočskej vláde. Ďakujeme. Slovo má pán Polčák. Ďakujem pani predsedkyne za udelenie slova. Ehm, nestáva sa... Ďakujem za udelenie slova. Nestáva sa mi často, že by som súhlasil prakticky všetky, so všetkými predrečníkmi. Odsudzujem porušovanie ľudských práv v Kambodži, ale myslím si, že to naše odsúdenie porušenia ľudských práv by mali mať aj reálne dopady vo výkone politik EÚ a tiež súhlasím s predrečníkmi, že by sa mali využívať nástroje našej diplomacie, ktoré spočívajú v poskytovaní rozvojovej pomoci Mali by sme reagovať na to, ak nejaký štát e, sústavne nedodržiava ľudské práva. Ja si myslím, že univerzálne je platný celý katalóg ľudských práv, ktoré v EÚ uznávame, ale základné ľudské práva sú univerzálne a všeobecne platné. Ich porušovanie v Kambodži sa musí prejaviť na našom príspevku tejto krajine Inak nemáme reálne nástroje, ako prinútiť tento štát k obratu ezzel a lista végére is értünk, most pedig a vita... Tým pádom sme uzavreli zoznam rečníkov v rámci CatchDI a teraz má slovo pán komisár. Vážená pani predsedajúca, kolegovia, len v novembri sme si vypočuli podobnú rozpravu k politickej situácii v Kambodži a teraz opätovne sa tu podrobne popisujú uh, ústami predrečníkov kroky voči predstaviteľom občianskej spoločnosti a uh, opozície. To vedie k vážnym obavám, najmä potom uh, neustála snaha útočiť na predstaviteľa opozície Hauk Soka Hura. Tu je dôležité pripomenúť aj ľudskoprávnu organizáciu ad hoc a útoky na jej predstaviteľov. K tomu prichádzajú e, voľby v roku 2017 komunálne a národné potom v roku 2018. Vnímanie nových e, obmedzení e, občianskej spoločnosti tu Európska únia nemlčala v tomto období návšteva e, podvýboru pre, ľudského, e, pre ľudské práva bola dobre načasovaná. Začiatkom mája e, spoločný výbor EU Kambodžia sa v Phene uskutočnil ako udalosť, kde boli stretnutia k spolupráci, obchode a k riadeniu ľudskoprávnej oblasti. Európska únia tiež mala bilaterálne stretnutia s ministrom vnútra, zahraničných vecí, s e, e, organizáciami e, občanskej spoločnosti a s opozíciou. V rámci všetkých týchto stretnutí Európska únia veľmi jasne vyslovila svoje obavy, pokiaľ ide zatýkanie a v zákroky proti opozícii explicitne vyzvala k prepusteniu predstaviteľov mimovládiek. Toto sa samozrejme odzrkadlilo v spoločnom e, vyhlásení a po e, zasadaní spoločného výboru predstavitelia EÚ e, vyslanec presviečali vládu Fompene Takisto e, e, Kambač, kambočský predstaviteľ v Bruseli bol predvolaný, e, veľvyslanec bol predvolaný a predst- šéfovia misií EÚ v Pompeu vydali tiež lokálne vyhlásenie, ktoré vyzýva orgány, aby sa uzavrelo e, zasahovanie voči opozícii a bola tu tiež výzva ku konštruktívnej opozícii a spolupráci. Ide o legitimnosť blížiac, blížiacich sa volieb je, našou, e, je našim presvedčením, že kambočská vláda má povinnosť vydrži, vytvoriť a utržať prostredie, kde všetky politické strany môžu pracovať bez toho, že by sa e, báli zasahovania tiež prostredie, v rámci ktorého prebehnú e, politické diskusie, kde sa bude aplikovať právo. Európska únia tiež e, vy, vy, vyčlenila 10 miliónov na podporu e, nestranných e, volebných pozorovateľských výborov, aby sa poskytla pomoc v príprave na budúce voľby. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme podporovali volebný proces a vážne záruky pre e, skutočnú e, volebnú e, konkurenciu. V Parlamentné a komunálne voľby v rokoch 17 a 18 už tu monitorujeme a posudzujeme situáciu pravidelným spôsobom. Samozrejme, že budeme posudzovať postupné, či je primerané pozorovať byť pozorovateľmi na blížiaci sa voľba. V každom prípade Európska únia bude i naďalej podporovať e, reformy v Kambodži a e, nabádať e, k rešpektu ľudských práv a základných slobod. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Na záver